Vítajte, Vitajte, vážení kolegovia. Ideme na prvý bod. Vyhlásenie komisie o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014. Chcem pripomenúť poslancom, poslankyňam, že eh, nebudeme mať catch the eye,